Dámy a páni, kolegovia, pokračujeme. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia bola už rozdaná. Chcel by som sa vás opýtať, či máte nejaké postrehy. Tým pádom sme schválili zápisnicu. Prvý bod je spoločná rozprava týkajúca sa